OSN e na vysokej úrovni o HIV AIDS. Slovo má pán komisár Andriu Kajtis. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, milióny ľudí na celom svete žijú s chorobou HIV a AIDS. V boji proti tejto vážnej chorobe sa už dostali ďaleko, avšak ak sa chceme skutočne uistiť o tom, že sa zbavíme tejto epidémie, tak musíme naše úsilie ešte posilniť. Pán komisár, poprosím vás o sekundu. Dámy a páni, tí kolegovia a kolegyne, ktorí sa nechcú zúčastniť tejto diskusie, požiadam, aby sa čo možno najrychlejšie a ak sa to dá, aj potichu odobrali z miestnosti. To sa týka aj vás, ctení kolegovia a kolegyne. Pán kolega, pán Gualtieri, pán Gualtieri, Tajany, poprosím vás, povedzte Gualtierimu, dovidenia. Ďakujeme pekne. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Budem pokračovať. Ak sa nám má podariť zastaviť epidémiu, HIV, musíme jednoducho naše úsilie posilniť na to, aby sme zabránili HIV, aby sme dali každému možnosť časnej diagnózy a zabezpečili patričnú liečbu všetkým tým, ktorí potrebujú takúto liečbu Komisia víta, že vysoké stretnutie OSN k tejto téme, ktoré sa má konať v júni v New Yorku, a podporujeme takisto, aby sme mali rýchlejšiu reakciu a nové záväzky v tejto oblasti. HIV postihuje subsaharskú oblasť. Dvaja z troch ľudí, ktorí sa infikovali HIV, žijú práve v tejto oblasti. Mladé dievčatá sú najzirikovejšou skupinou a na našom kontinente, vo východnej Európe HIV infekcie sú ešte stále v takej situácie, že ich počet narastá. Európska únia musí zohrať svoju úlohu, aby sme zastavili túto epidémiu v našom susedstve, ale aj v našich partnerských krajinách. Musíme preukázať solidaritu a dodatočnú podporu tým krajinám, ktoré potrebujú túto podporu. Predovšetkým ide pre tých, sa to týka tých, ktoré majú nízke platy veľké, musíme investovať cez globálny fond, cez Svetový fond do boja proti HIV a tuberkulóze a malárii. Tento fond zabezpečil liečbu pre 8 miliónov ľudí. Európska únia a členské štáty poskytujú polovicu zdrojov pre tento globálny fond. Viac ako 1,5 miliardy eur už bolo prispe- sa zaplatilo do tohoto z európskeho rozpočtu. Sú tu takisto plány, aby sme sa zaviazali k ďalším 470 miliónom, pokiaľ ide o 2017 až 2019 na konferencii, ktorá sa plánuje v septembri. Udržateľné ciele z minulého roku požiadali posun, pokiaľ ide o boj proti tejto chorobe a musíme sa v tejto oblasti ešte stále viac snažiť. Ak chceme skutočne bojovať proti takýmto chorobám ako HIV a AIDS, musíme pomôcť aj tretím krajinám, aby si vybudovali kapacitu základnej starostlivosti zdravotnej sanitácie a poskytli to všetkým občanom. Musí to byť spoločné úsilie, domáce financovanie pre tento účel, predovšetkým v krajinách so stredným príjmom, musí byť navýšené. V Európskej únie sme urobili dobrý pokrok máme, podarilo sa nám eliminovať transmisiu choroby z matky na dieťa, to znamená vystaveniu dieťaťa tejto chorobe. Nové infekcie, nové infekcie sa takýmto spôsobom zastavujú. Pokiaľ ide o prístup k starostlivosti, tento je u nás dosť vysoký, avšak sú tu ďalšie výzvy. Máme 300 tisíc ľudí v Európskej únii, ktorí, ktorí si vyžadujú celoživotnú liečbu. 30 tisíc ľudí sa každý rok nainfikuje napriek tomu, že HIV sa dá zabrániť. A liečba HIV stojí miliardy. Komisia spolupracuje s členskými štátmi a s občianskou spoločnosťou, aby sa posilnila prevencia, zlepšili testy a podporil univerzálny prístup k liečbe tejto choroby musíme pomôcť predovšetkým východnej Európe a centrálnej Ázii, kde táto epidémia ešte stále je v pozícii, že narastá čo do počtu. Musí to byť spoločné úsilie, potrebujeme spoločné kroky, aby sme pomohli postihnutým krajinám a tento naše úsilie treba zintenzívniť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Teraz dostane slovo pán Bušo. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja vítam pána komisára, ktorý prišiel medzi nás na plenárne zasadnutie. Ja zdieľam to, čo povedal. Správa generálneho tajomníka OSN, ktorá sa týka HIV a AIDS, nám pripomínajú, aké pokroky sme v tejto oblasti urobili v období posledných 15 rokov a to napriek eh, týmto pokrokom predsa len ešte stále máme pred sebou ďalšie výzvy. Ak nebudeme postupovať v tomto našom boji, tá situácia sa nezlepší. To znamená, treba navýšiť investície, predovšetkým v oblasti prevencie. Polovica osôb, ktorí sa infikovali HIV v posledných rokoch, sú vlastne už zomreli počas liečby, avšak je tu určitý pokrok od roku 2011. Tu sa nám podarilo zabezpečiť retrovirálnu liečbu pre viac než 2 milióny osôb, ktoré boli infikované HIV, čím sme vlastne znížili množstvo úmrtí. Avšak nemôžeme si nevšímať e, sociálne aspekty, ako je diskriminácia, chudoba. Predovšetkým sa to týka tých, ktorí sú z tej časti populácie, ktorá je zraniteľná. Hovorím o tých, ktorí by jednoducho už kvôli diskriminácii nemali ďalej trpieť. Hovorím tu predovšetkým o deťoch. Štatistiky pokazujú na to, že v období 2000 až 2014 sa počet infikovaných detí znížil, ale predsa len sú tu ešte problémy, pokiaľ ide o rozvojové krajiny. Myslím si, že naše ambície musia byť silnejšie, musíme vytvoriť nástroj ochrany sociálneho zabezpečenia, musíme zabezpečiť prístup postihnutým osobám k liečbe počas celého ich života, aby sa im zabezpečila patričná liečba. Ďakujem pekne, pán Guerrero Enrique. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Konferencia OSN pokázala na, alebo poukáže na viaceré výdobytky, ktoré sa nám v poslednom období podarilo zaznamenať, pokiaľ ide o výmenu informácií, to viedlo k tomu, že máme lepšiu liečbu, pokiaľ ide o oblasť prevencie, takisto medicínske, farmakologické úspechy sme zaznamenali, je tu lepšie aktivovanie občianskej spoločnosti, zdravotníckých systémov, koordinácia, kde vlastne koordinovane reagujeme na tieto ochorenia, to, na túto chorobu, ktorá postihla toľko ľudí. Ale čo najdôležitejšie pri týchto pokrokoch, ktoré sme zaznamenali, je aby táto naša angažovanosť aj naďalej pokračovala. Ešte stále máme 40 miliónov ľudí, ktorí trpia na túto chorobu a v roku 2015 sme videli podľa štatistík, koľko ľudí zomrelo na túto chorobu. Vidíme, že v, predovšetkým v Afrike sa infikujú ľudia stále viac. Je to kontinent nielen chudoby a utrpenia, ale je to jednoducho kontinent, kde na túto chorobu zomierajú ešte aj deti, muži a ženy. A preto je veľmi dôležité, aby sme v tejto oblasti urobili ešte viac. Čo je najdôležitejšie, aby sme sa spoločne postarali o to, aby sme jasne povedali, že 90 postihnutých, infikovaných, aby boli pokrytí v starostlivosti zdravotného systému. 90 tých, ktorí sú infikovaní, by si, zas, si zaslúžia liečbu musia mať umožnený život s touto infekciou aj naďalej. A preto Európska únia musí jednoducho tlačiť na členské štáty, aby sa koordinovane pripravovali plány, strategické kroky, ktoré treba vytvoriť na to, aby sme posilnili prevenciu, pokiaľ ide o túto infekciu, aby sme zabezpečili aj liečbu, aby sme bojovali aj proti diskriminácii. Tieto stratégie musia zabrániť tomu, aby v niektorých krajinách, ako napríklad Španielsku, národná stratégia nebola oslabovaná ako doteraz a aby sme náš boj proti HIV a AIDS posilnili, aby sme v celej Európe pos- poukázali na to, že tu napriek všetkým našim snahám narastá ešte prípad týchto ochorení. Pán Görens, Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, jedna z našich hlavných priorít v roku 2016 je bez pochyby konferencia, pokiaľ ide o refinanciu Globálneho fondu boji proti HIV. Je to ďalší termín, ktorý je dôležitý v kontexte toho, na čo pokázal pán komisár. Medzinárodné spoločenstvo musí riešiť túto situáciu. Nemôžeme zatvárať oči pred narastajúcim prípadom infek- infekcií a infikovaných ľudí, ale týka sa to aj ďalších chorób, TBC a malárii máme výsledky, ktoré sú síce pozitívne od začiatku našej snahy bojovať proti tejto chorobe. To znamená, musíme v tomto boji pokračovať ďalej. Nielen komisia, ale všetky členské štáty Európskej únie, ako aj všetky priemyselne rozvinuté krajiny, musia, sa, e, musia si stanoviť konkrétne priority v boji proti tejto choroby. Pokiaľ ide o HIV, Treba zabezpečiť na celom svete prístup pacientov k liečbe a tí, ktorí to doposiaľ ignorovali, si musia uvedomiť, že musíme v tejto oblasti sa sústrediť na tieto konkrétne kroky. Pokiaľ ide o liečbu pre všetkých, toto musí byť našim cieľom. Pokiaľ ide o realitu budúcnosti, takýmto spôsobom sa dostaneme k tomu, E, kam sa chceme dosiahnuť k tým našim výsledkom. Ako vidíme, komisia takisto sa zhostila e, tejto úlohy, máme konkrétne ciele a musíme ich plniť. Ďakujem pekne. Pani Sanchez, nech sa páči, máte minútu 30. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. HIV sa takmer stalo celosvetovou epidémiou Vidíme, koľko ľudí v histórii tejto choroby zomrelo viac ako 25 miliónov a ešte stále máme ľudí, ktorí sú infikovaní a trpia na túto chorobu a preto je veľmi dôležité, aby sme takýmto spôsobom spoločne niečo podnikli proti takejto epidémii. Európska únia chce podporiť program OSN, ale nemôžeme to všetko nechať iba pri slovách, musíme urobiť konkrétne kroky na to, aby sme vyvinuli nové, nové lieky, ktoré vlastne budú prospech liečby pacientov a nie v prospech eh, farmakologických spoločností. Musíme takisto zabezpečiť, aby aj v rozvojových krajinách pacienti mali prístup k liekom, aby im bola zabezpečená liečba. Na toto poukazujeme stále na základe ochrany patentovej ochrany liekov. Tie najnovšie lieky, takmer 95% pacientov nemá prístup k týmto liekam, liekom nehovorím tu o svojich vlastných číslach, hovorím tu o číslach, ktoré prezentuje OSN. A treba poukázať aj na to, že HIV ešte naďalej sa najčastejšie prenáša sexuálnym spôsobom. Ak tu máme náboženských fanatikov, ktorí stále hlásajú iba abstinenciu, tak treba celkom jasne povedať, že prezervatívy ešte stále sú tým najúčinnejším prostriedkom, ktorý môže zabrániť šíreniu tejto choroby. Na to sme poukázali už aj v minulosti prezervatívy pre mužov a ženy musia byť e, dané k dispozícii a takisto treba posilniť autonómne rozhodnutia žien, pokiaľ ide o sexuálne vzťahy. To znamená, musíme byť koherentní, pokiaľ ide o našu politiku a treba robiť osvetu. Ďakujem pekne. Pani Haltala. vážený pán predseda, skutočnosť, že v Afrike v súčasnosti vidíme, že máme menej prípadov ochorení na HIV ako porovnaní s tým číslom pacientov, ktorí sa liečia už na chorobu, tak vidíme, že treba investovať do fondov, ktoré zabezpečujú prevenciu tejto choroby a takýmto spôsobom môžeme do roku 2020 túto epidémiu zastaviť. Chcela by som pokázať na to, že východoeurópske krajiny a juhovýchodná Ázia a ďalšie problematické regióny majú problémy bojovať s touto epidémiou a musíme poukázať predovšetkým na tie riešenia, ktoré idú ruka v ruke s ľudskými právami a musíme pokázať na to, že tie najzraniteľnejšie skupiny ľudí si vyžadujú našu ochranu. Takisto potrebujeme racionálny prístup, pokiaľ ide o politiku liekov a liečiv. Musíme takisto zlepšiť aj podmienky, ktoré máme vo väzeniach a treba sa jednoducho starať aj o tých, ktorí Eh, ochoreli na túto chorobu, aby mali, aby mali liežbu zabezpečenú dôstojnosti. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Pediče. Nech sa páči, máte dve minúty a po. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne. Našim cieľom je znížiť množstvo ochorených, aby sme do roku 2020 HIV úplne vykorenili, ale pravdepodobne toto sa nám nepodarí, pretože ešte stále máme regióny na svete, kde treba zabezpečiť celoplošný prístup pacientov k retrovirálnej liečbe. Momentálne iba jedna tretina pacientov má prístup k tomuto druhu liečby. 95 infekcií HIV sa objavuje práve v týchto oblastiach, ako napríklad v Afrike, ale aj v Európe máme problémy. Taliansko je napríklad na 12. mieste, pokiaľ ide o počet prípadov HIV ochorených. Napríklad v roku 2015 Máme napríklad, e, sme mali 3600 nových prípadov ochorení v našej krajine. To znamená, že táto choroba ako keby narastala aj v našej krajine. Musíme nájsť nové prístupy, investovať viac peňazí do liečby tejto choroby. Predovšetkým ide o tie nízkopríjmové skupiny. Vidíme, že verejný sektor nemôže k liečbe týchto ochorenia vyčleniť už viac finančných prostriedkov. Častokrát sa odvolávame aj na súkromné, súkromné nemocnice, súkromný sektor, ktorý má liečiť túto chorobu. Hovorili sme takisto aj o problémoch, ktoré zažívajú krajiny v Afrike. Hovorili sme na to, hovorili sme o tom, že rozvinuté krajiny majú k dispozícii veľké množstvo liečiv, ale, ale podniky, ktoré tieto lieky vyrábajú, jednoducho si strážia prostredníctvom patentov, predaj a šírenie týchto liekov. Musíme jednoducho v tejto oblasti niečo robiť, podniknúť niečo proti týmto farmakologickým firmám. Pani Pietikajne, nech sa páči, máte dve minúty. Pán predseda, v prvom rade by som sa chcela poďakovať pánom komisárovi za jeho vyhlásenie. Preukázal tu skutočný, reálny záväzok s účelom vyriešenia problému s AIDS a HIV, ako aj v Európe, tak globálne. Je dôležité, aby Európa naozaj sa zhostila vedúcej úlohy pri riešení tohto problému. Ten problém je síce obrovský, avšak nesmieme zabúdať na to, že boj proti HIV je dobrým príkladom toho, ako môže byť úspešná medzinárodná spolupráca. Dokázali sme propagovať nové druhy liekov, dokázali sme zlepšiť mieru prevencie a taktiež sme dokázali predlžiť životnosť ľudí, ktorí ochoreli na túto chorobu. Samozrejme, ešte to nie je dosť. Pokiaľ chceme dostať svojim sľubom, a najmä zabrániť rozširovaniu HIV, tak máme pred sebou štyri úlohy. Poprvé, potrebujeme prevenciu. Prevencia to znamená aj sexuálne práva devčat a žien. Ďalšia dôležitá úloha, ktorá pred nami stojí, sa týka sociálnej ferovosti a ľudských práv. Potrebujeme vzdelávanie, potrebujeme šírenie osvety. Ľudia potrebujú, musia dostať možnosť liečiť sa bez toho, aby boli stigmatizovaní. Samozrejme, kľúčom ku všetkému je informovanosť. Ako vieme, tieto problémy sú často prepojené na sociálny štatút. A myslím si, že aj tomuto by sme sa mali venovať. Ďakujem. Pani Cabezon Ruiz, minúta a pol. Ďakujem, pán predseda. Je jasné, že sme dospeli k veľkým pokrokom a je to zjavné najmä v oblasti liečenia a prevencie. Za posledných 15 rokov sa naozaj dospelo síce k pokroku, avšak ten pokrok môže zaniknúť, pokiaľ sa nebudeme viac snažiť pretože ešte stále trpíme epidémiou AIDS, alebo svet na ňu trpí. 22 miliónov ľudí nemajú stále prístup k liekom. V parlamente sme sa rozprávali, mali sme rozprávu o prístupe k liekom. Myslím si, že by sme sa tejto problematike mali opätovne venovať aj v rámci politiky e, v záujme rozvoja. Najviac sa to týka žien, tento problém. vo svete, ako aj v Európe, v krajinách, kde je nízky príjem, je tento problém obrovský. V tejto chvíli vnímame hospodárskú krízu a v rámci hospodárskej krízy vidíme zvyšovanie um, užívania herenu kokainu, čo tiež prispieva potom k šíreniu choroby. Európska únia musí posilniť svoju e, vedúcu úlohu v tomto ambicioznom projekte, aby sme eradikovali túto epidémiu do roku 2020. Je potrebné, aby toto bolo zapracované aj do vnútroštátnych e, plánov. Musíme využívať všetky zdravotné prostriedky, pretože je dôležité, aby sme naozaj zabezpečili pre všetkých občanov prístup ku liečbe. Ďakujem. E, pán Faria na minútu a pol. Ďakujem za slovo, pán predseda. E, vážení kolegovia, je to zjavný fakt. Existuje veľa prostriedkov e, boja proti HIV, ako povedal aj pán komisár. Dnes 6 milión ľudí už má k dispozícii retovirálne lieky, čo predstavuje 30-percentný pokles nových infekcií v porovnaní s rokom 2000. To isté platí aj pre šírenie e, HIV. Čiže je to síce úspech, ale treba ešte naozaj toho veľa urobiť, pokiaľ chceme zabezpečiť e, dôstojný a kvalitný život pre nositeľov vírusu HIV. 22 miliónov ľudí, ako tu bolo povedané, nemá prístup k adekvátnej liečbe a niektorí e, nositeľe vírusu nevedia, že sú nositeľmi tejto choroby. Bude ťažké eradikovať do roku 2020 HIV SIDU, ale, AIDS, ale bude to možné. Je potrebné, aby sme mali globálnu koordinovanú stratégiu, musíme sa venovať eh, mobilizácii financovania a uplatňovania príslušných finančných nástrojov pre boj proti HIV a AIDS. Treba zohľadňovať najmä tie najzraniteľnejšie, najslabšie krajiny, pokiaľ ide o sanitárne podmienky a taktiež je potrebné bojovať proti novým e, infekciám naozaj je veľmi dôležitá v boji proti HIV, AIDS, prevencia. Tam je potrebné tiež viac finančných prostriedkov. Pán komisár, iba vďaka spoločnému prístupu sa nám môže podariť e, preseknúť tento začarovaný kruh. Dúfame, že konferencia OSN umožní tiež e, dosiahnuť tieto ciele, ktoré sme si nastavili. Pani Senra, na minútu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Európska únia a účastníci eh, eh, zasadnutia na vysokej úrovni musia prijať záväzné eh, opatrenia. Naozaj sociálna stigmatizácia pacientov je ešte stále pritomná. Musíme zastaviť niektoré zákony v krajinách, ktoré penalizujú nositeľov vírusu. Je taktiež potrebné zabezpečiť všeobecný prístup k zdravotníckému systému, pokiaľ ide o vlast zdravia a reproduktívneho zdravia. To isté platí aj pre liečiva. Je potrebné ukončiť eh, monopol farmaceutického priemyslu. Treba ukončiť eh, nekalé obchodovanie s patentmi na lieky. Naozaj dôležité je zamerať sa na prevenciu a dôležité tiež eh, starať sa o mládež a adolescentov. Výstupy z výskumu musia byť verejné a musia slúžiť ľuďom namiesto toho, aby sme verejné prostriedky dali e, priemyslu, ktorý tie peniaze využia na to, aby e, poslúžil svojim vlastným e, záujmom. Máte tu modrú kartu od kolega Arnoda, akceptujete ju? Áno, tak pán Arnold. Ďakujem za slovo, pán predseda. Moja otázka znie absolútne chápem, e, z čoho vychádzate, keď hovoríte, že farmaceutické firmy si účtujú naozaj neskutočne vysoké ceny, tak tiež chápem, e, z čoho vychádzate, keď hovoríte, že to má dopad na boj proti e, HIV AIDS. Avšak čo by ma zaujímalo je, čo konkrétne navrhujete, aby OSN urobilo na tomto zasadnutí na vysokej úrovni, ktoré bude na konci tohto týždňa. Ako sa majú k tomuto problému postaviť? Nech sa páči, môžete reagovať. E, Ďakujem za slovo. Ďakujeme za otázku. Myslím si, že som vo svojom príspevku dostatočne jasne povedala, že Európska únia a priemyselné krajiny e, musia prijať záväzok, že sa bude hovoriť o otázke patentov na lieky a taktiež sa bude hovoriť o problematike prehnaných cien za lieky. Pani Petýr, ďakujem za slovo, pán predseda. Dnes je tomu 30, tento rok je tomu 35 rokov, odkedy e, bola vedeckým spôsobom odhalená prvá, e, prvé rozšírenie HIV. E, Pokrok v oblasti liečiv bol zásadný, ale dôležitejšie je ešte vzdelávanie a prevencia to pomôže našim deťom, aby boli zodpovednými e, dospelými. Mali by sme do tohto investovať. Zodpovedné správanie je dnes ešte oveľa dôležitejšie, pretože tu naozaj sledujeme e, také trendy, ktoré pokazujú na to, že veľmi mladí ľudia od 10 až e, 18 rokov sú infikovaní HIV. Vyše 30 miliónov ľudí doteraz zahynulo kvôli HIV. Medzinárodní experti tvrdia, že AIDS by už nemusel predstavovať riziko pre verejné zdravie do roku 2030, pokiaľ by 90 e, ľudí, ktorí trpia, teda majú vírus HIV, sa začali dostatočne skoro liečiť. Preto je dôležité dostať sa k tým najzraniteľnejším a najchudobnejším. 22 miliónov ľudí ešte stále nemá prístup k liečbe a väčšina z nich ani nevie o tom, že sú infikovaní. Podľa odhadov oblasť subsaharskej Afriky je oblasťou, kde minimálne 26 miliónov ľudí má nákazu HIV Veľkú úlohu v liečbe a testovaní HIV zohrávajú náboženské organizácie vo svete. A charitatívne e, organizácie zohrávajú vedúcu úlohu v oblasti prevencie HIV. Pred dvoma mesiacmi náboženské a charitatívne organizácie zverejnili usmernenia na eradikáciu HIV medzi deťmi do roku 2020 Počet infikovaných detí na svete sa síce nedávno znížil, vyše 70 infikovaných tehotných žien bolo liečených, aby neinfikovali svoje deti. Avšak na nešťastie táto liečba je k dispozícii zatiaľ iba pre 820 tisíc ľudí z 2,6 miliónov infikovaných detí. Medzinárodné charitatívne a náboženské organizácie sa týmto témam venujú spolu s renomovanými expertmi. Ďakujem pekne, pán predseda. Sociálna stigma a niekedy až diskriminácia, ktorej obeťami sa stávajú nákazení eh, v zdravotníctve, na pracovisku a vo vzdelávaní, eh, sú naďalej rozšírené a eh, je to ďalšie utrpenie pre mnohých. Diskriminačné zákony sa musia odstrániť a je potrebné poskytovať adekvátne informácie o HIV. Je potrebné ich šíriť celej spoločnosti. Prevencia je našou spoločnosť s odpovednosťou všetkých všetkých skupín e, v spoločnosti. E, najväčšie riziko šírenia HIV AIDS je práve e, v tejto stigmatizácii, že ľudia ani nehľadajú informácie. Aby sme teda bojovali proti takýmto predsudkom, je potrebné dať do centra pozornosti ľudské práva a treba bojovať proti stigmatizácii a diskriminácii ľudí nakazených HIV. VHO E, skonštatovala mnoho nových e, nakazených v Európe, vyšší náraz než v 80. rokoch. E, v EÚ potrebujeme politiky na národnej aj miestnej úrovni, aby sme efektívnejšie bojovali proti HIV. Je potrebné investovať aj do prevencie, treba e, mať programy proti šíreniu e, a samozrejme treba sa zamerať aj na tretie krajiny. Ďakujem pekne. Dámna Bilbao Barandika, un minút. Pani Bilbao Barandica, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja e, som rada, že EÚ sa venuje tomu, aby sa AIDS e, radikoval do roku 2020. To samozrejme dáva zmysel, ale je to aj nutné. Tá malá rybárska dedinka, v ktorej som sa narodila, tak te, táto choroba zabila priveľa ľudí, s ktorými som prežila svoje mladé roky, s ktorými som spolupracovala. Priveľa ľudí za krátky čas objavilo drogy, následne ochorelo, zomrelo a tieto dve slabiky sa potom šepkali na každom jednom pohrebe Avšak zaznamenali sme potom aj rebelie zo strany matiek, manželiek, ktoré sa tomuto problému venovali a e, následne aj zvíťazili. No a teraz dnes čelíme rovnakému nepriateľovi. Tento nepriateľ je veľmi dobre viditeľný. AIDS prežíva v chudobe, v marginalizovaných oblastiach, najmä sa číta, týka pardon, žien. Je to časovaná bomba ako v rozvíjajúcich sa krajinách, ale rovnako to platí aj pre východnú Európu. Mali by sme sa vynasnažiť, aby sme naozaj boli aktívni a, minimálne 90 ľudí z HIV do roku 2030 bude diagnostikovaných, získajú liečbu a 90 z tých, ktorí získajú liečbu, sa, e, budú mať možnosť sa liečiť. To znamená, že nesmieme vôbec krátiť finančné prostriedky na takúto formu pomoci. Potrebujeme aktívnych občanov, potrebujeme zákony, vďaka ktorých nebude náročné získať liečbu a e, ľudia e, budú mať možno, možnosť potom liečby. Pán predseda, mali sme problém s prekladom do francúzštiny, čiže niektorí kolegovia e, nemali zabezpečené tlmočenie do francúzštiny. nemôžete zopakovať e, svoj prejav, avšak chcel by som poprosiť techniku, aby sa o to postarala. Zdá sa, že už je to v poriadku. Ďakujem pekne. Pán Polčák, dve minúty. Ďakujem, pane predsedo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Na úvod by som tiež chcel povedať prevencia, prevencia, prevencia. Vyhlásenie pána komisára treba oceniť. Ja by som chcel oceniť úlohu Európskej únie v tejto oblasti, pretože, ako aj povedal pán komisár, polovica príspevkov, ktoré sú pridelené z fondu na boj nielen s HIV AIDS, ale aj s ďalšími významnými chorobami, ako je tuberkulóza a ďalšie, tak to sú príspevky členských štátov EÚ, čo je podľa mňa naozaj chválihodné a aj dôležité to na tomto mieste vyzdvihnúť. Podľa mňa je práve na tejto chorobe vidieť, aký obrovský pokrok prekonala medicína v 80. 90. rokoch. HIV AIDS bola neliečiteľná smrteľná choroba, dnes už do istej miery liečiteľná je, avšak myslím si, že je to choroba, ktoré by sa každý z nás bál. A je dôležité povedať, že vo východnej Európe sa ľudia už prestali bať. 120 tisíc novo nakazených za rok. To podľa mňa ukazuje mnohé. Cieľ, ktorý sme si ustanovili do roku 2030 eradikovať túto chorobu, ten je veľmi ambiciózny. No a je jasné, že s takýmto postupom sa ho nepodarí dosiahnuť. Myslím si, že by sa viac malo investovať do výskumu. No a samozrejme do prevencie, o ktorej hovorili mnohí moji kolegovia. Bohužiaľ aj moja krajina, Česká republika, v tejto súvislosti zlyháva. Potlačili sme rôzne preventívne programy a teraz sa nám to vracia. Máme najviac nakazených od chvíle, kedy sa u nás začali e, počítať nakazení v tejto oblasti. Preto je dôležité hovoriť o tom, že Európska únia by mala investovať peniaze nielen do boja proti tejto chorobe, ale aj do výskumu a podporovať tie krajiny, ktoré sú na tej opačnej e, strane chudoby, čiže tí, ktorí naozaj nemôžu pre svojich nakazaných zabezpečiť lieky. E, doamna Šaldemoz, e, un minút. Ďakujem, pani Šaldemoze. Tak for det. Jeg har taletid i 1 minut og 30 sekunder. Bolo mi povedané, bolo mi povedané že mám minútu a 30, takže ja mám slovo minútu a pol, ale počas tohto obdobia zomru traja ľudia na HIV na celom svete. To znamená, každých 30 sekúnd na svete zomrie jeden človek na HIV. 40 miliónov ľudí trpí na túto chorobu a ďalšie 2 milióny každý rok ochorie. Našťastie máme aj dobré správy, že chceme niečo urobiť v boji proti tejto chorobe, musíme eradikovať túto epidémiu pred rokom 2030 alebo do roku 2030 a my vieme, že sme tu mali mileniové ciele a vidíme, že tieto fungujú, pretože jednoducho takýmto spôsobom spoločne robíme konkrétne kroky. Avšak je alarmujúce, že v správe OSN ešte stále čítame, že ak budeme pokračovať takýmto spôsobom ako doteraz, tými opatreniami, ktoré tu máme, tak ochorie ešte viac ľudí ako doteraz. To znamená, inými slovami, potrebujeme ďalšie kroky. Čo potrebujeme je viac financií, potrebujeme lepší prístup k liekom a takisto, avšak lieky nie sú dostatočné, pretože pre tých, ktorí dostávajú takúto liečbu formou liekov, tá liečba jednoducho nefunguje. Takže potrebujeme informácie, potrebujeme robiť prevenciu, musíme ľudí informovať o tom, ako sa dá nakaziť toto chorobou. Ja som rada, že Európska komisia teraz podporuje také odporúčania, aby HIV a AIDS boli ešte viac prioritné v našom programe. Musíme takto postupovať. Pani Záborská. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Od roku 2009 do roku 2014 klesol počet detí nakazených HIV o 45

ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, v prvom rade by som sa chcel poďakovať, chcem sa poďakovať komisii za všetky kroky, ktoré post ktoré robí, pokiaľ ide o oblasť prevencie. Veľa sa už toho urobilo. V Európe máme skutočne dobré, dobré lieky, takisto vieme, ako bojovať proti týmto chorobám, ale vidíme, že číselné údaje stále ešte pokazujú na to, že najviac na túto chorobu trpia mladí, ľudí, mladí ľudia. Hovorím napríklad o svojej vlastnej krajine, o Lotyšsku, a vidíme, že ten nárast, pokiaľ ide o novoinfikovaných, tak ten je najväčší práve medzi mladými, pretože sa tu zneužívajú predovšetkým drogy a toto samozrejme zvyšuje riziko možnosti ochorenia na túto chorobu. Vďaka Svetovej zdravotníckej organizácii a jej podpore Máme v Lotyšsku teraz tri centra liečby tejto choroby, ktoré boli otvorené v nedávnej dobe, avšak tieto prevenčné kroky nie sú k dispozícii všetkým občanom našej krajiny, všetkým tým, ktorí žijú vo vidieckom priestore. V mojej krajine samozrejme je tá situácia lepšia ako napríklad v iných krajinách, kde tá situácia je horšia, ak to porovnáme napríklad aj s vývinom z historického hľadiska, v 90. rokoch to bolo ešte horšie, vidíme, že tá situácia je najhoršia práve v subsahárskej oblasti, to znamená, musíme bojovať proti náboženským kultom, ktoré podporujú takéto druhy sexuálneho zneužívania a toto takisto vedie k ďalším infekciám. A teraz dojdeme, prejdeme k spontánnej rozprave a dostane slovo pán Hejz, nech sa páči. Eh, you, Ďakujem, pán predseda. Ja chcem privítať pána komisára dnes večer v pléne je dôležité, aby OSN a EU pracovali ako partnery, keď sa približuje už to zasadnutie na vysokej úrovni. Ako sme počuli, veľa sa toho v tejto oblasti urobilo za posledné roky, ale ešte stále je tu mimoriadne veľký počet ľudí na celej Zemi, ktorí musia žiť s realitou AIDS 40 miliónov ľudí bolo e, nakazených a realita je taká, že 16 miliónov ľudí, minimálne 16 miliónov žije s AIDSom v dôsledku e, teda toho, že e, brali antivirálne lieky po riadnom otestovaní. Mm, a musím povedať, že myslím si, že sme sa akoby, e, tak povedať, uspokojili sami so sebou v Európe e, a v mojej krajine minulý rok bol zaznamenaný najvyšší počet nových prípadov za posledných 5 rokov a minimálne tretina ľudí v Írsku ani nevie, že môžu vírus získať a že môžu byť nosičmi vírusu. Takže musíme urobiť o mnoho viac v Európe, aby sme otázku riešili e, a to tak, že potvoríme OSN tak, ako to mu je v tejto vlasti. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanecká puto. Ďakujem pekne, pán predseda. AIDS eh, ovplyvnil život prakticky celých generácií. Eh, prvé eh, ochorenia boli skonštatované pred nejakými 30 rokmi, bola to celosvetová tragédia. 26,7 milióna je dnes teda trpiacich, ale iba jednej tretine sa dá poskytnúť nejaká špecifická liečba. Čiže je potrebné sa venovať prevencii a počet infikovaných znížiť politike zdravotníctva musíme samozrejme znižiť aj počet umrtí súvisiacich s AIDSom a uh, sídle VHO v New Yorku by sa mali prijať ambiciozne rozhodnutia a treba zohľadniť, že politika si musí stanoviť ambiciozne ciele, pretože liekmi sa dá dosiahnuť ten cieľ, ktorý si OSN stanovil, a síce, že do roku 2030 bude vymýtený AIDS. Avšak na to musíme použiť existujúce nástroje naozaj a sprístupniť ich všetkým aj chudobnejším krajinám. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. S potešením vidíme nadchádzajúce zasadnutie OSN v boji proti HIV Ehm, zasadnutie bude od 8. do 10. júna v e, sídle OSN v New Yorku. Nedávne štúdie e, HIV e, vzbudzujú obavy, pretože 36 miliónov ľudí žije z HIV, čo je ešte stále obrovský počet a veľká väčšina z nich, 16 miliónov, je v Afrike. Od prelomu tisícročí e, došlo k e, zvratu vo financovaní výskumu, ale ako som povedal, 38 miliónov ľudí trpí chorobou na celom svete a preto je dôležité, aby sme naďalej pracovali na sprístupňovaní prostriedkov. Momentálne nepostačujú. Musíme dať k dispozícii prostriedky na e, vývoj e, liekov e, a musíme zabezpečiť, aby tie lieky boli k dispozícii väčšej časti obyvateľstva sveta a zeme a musíme samozrejme sa venovať aj prevencii, nielen liečbe. Ďakujem pekne. Na jednom osobnom primjeru kojega sam proživljavao... Chcel by som sa s vami podeliť o príklad z mojej osobnej skúsenosti. Je to z 90. rokov minulého storočia a tento príklad ma vlastne e, poučil v tom, že je nesmierne dôležité e, e, šíriť povedomie a tí, ktorí sú infikovaní HIV, sa môžu stať problémom pre komunitu, v ktorej žijú pretože majú deti, ktoré chodia do škôl, majú manželku, ktorá každý deň stojí z oči voči susedom. A to bolo v 90. rokoch, vedel som o osobe, ktorá teda mala tento problém a žila vo veľmi malom meste. A ja by som chcel dať dôraz na jednu vec. Vzdelávanie, prevencia, to je niečo, do čoho treba investovať. Európska únia musí byť lídrom aj iba keď budeme šíriť povedomie o tejto téme, keď budeme o tom na verejnosti hovoriť, iba keď budeme investovať do e, liečby, prevencie a vzdelania, dokážeme zmimitiť túto epidémiu. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem, pán predseda. Vážené poslankyne a poslanci, ďakujem vám za plodnú debatu. Mnohí z vás ste spomenali dôležité témy, časnú diagnostiku, liečbu, preventívne opatrenia Mm, otázku ľudských práv, sociálnych determinantov, e, sexuálne vykoristovanie, prístup k liečbe, patenty, e, sexuálne práva žien a dievčat, stigmatizácia, vzdelávanie, profilaxa, investície vz... a sociálne dostupné ceny. Takže ďakujem vám naozaj všetkým veľmi za tieto podnety sú dôležité. Ďakujem vám. Je teda jasné, že boj proti HIV ešte neskončil. Napriek úžasným e, pokrokom, ktoré sme urobili za posledné 10 ročie, je tiež jasné, že ak máme byť úspešní, e, treba si uvedomiť, že HIV sa týka všetkých krajín, treba spoločne zareagovať na túto výzvu. HIV sa týka aj tých najzraniteľnejších a nezastaví sa na národných hraniciach a preto uh, Potrebujeme kolektívne konanie, solidaritu e, s tými, ktorí žijú medzi nami ako najzraniteľnejší a e, v krajinách, kde nie je dostupná všeobecná zdravotná starostlivosť. E, aj v, aj v EÚ musíme sa tejto téme venovať. V susedných krajinách na celom svete musíme využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii ako EÚ. V tejto súvislosti som presvedčený, že zasadnutie na vysokej úrovni tento týždeň vyšle spoločný silný signál z Európskej únie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán eh, komisár.